proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 16 pôvodného textu za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 7 na e, pozmeňujúci návrh 5, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. odsek 18 pôvodného textu v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 29 pôvodného textu, kto je za,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 Odsek 38 pôvodného znenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. E, odsek 56 pôvodného textu pre, v troch častiach. Prvá časť je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá a tretia hlasujeme menovete, hlasujeme o druhej časti. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť, otváram hlasovanie. Tretia časť, ospravedlňujem sa. Pre, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 57 pôvodného textu v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté odsek 58 pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz, čo sa týka úvodného ustanovenia 9 pôvodného znenia, za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie 29 za, proti, zdržali sa prijaté sa ustanovenie 30 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie 43 za, proti, zdržali sa. Citácia 46 za, proti, zdržali sa. Prijaté. na návrh 8, hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie.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 Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe pána McAllistera. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6, za, proti, zamietnuté. Odsek 4 pôvodného znenia, proti, zdržali sa, prijaté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 Pôvodné znenie je tým pádom vybavené. Teraz prejdeme na pozmeňujúce návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. pozmeňujúce návrh 10. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 64 pôvodného textu. Overíme hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 10, takže hlasujeme elektronicky o, pôvod, o pozmeňovacom návrhu 10. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 44. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté odsek 46 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme na odsek 56 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňovací návrh 2, za, proti, zdržali sa zamietnuté odsek 70 pôvodného textu v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pôvodné ustanovenie 1 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme o výsupe z výboru AFED ako celku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie prijaté. Teraz prejdeme na správu pána Danžána. Pozrieme návrh 18, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté pôvodný návrh v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté odsek 3 pôvodného textu za, proti, zdržali sa, prijaté. sa návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, zamietnuté. sa návrh 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúce návrh 22 za, proti zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté pôvodný návrh textu a hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text z odseku 12 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. pozmeňujúce návrh 2 v dvoch častiach menový, menovitým hlasovaním o časti 1. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť je tým pádom vybavená. Pozmeňovací návrh 26, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Pozmeňovacie návrhy 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text odseku 16 v dvoch častiach. Prvá časť a hlasujeme menovať. a otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúce návrh 4. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 30. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. pozmeňujúce návrh pôvodného znenia odseku 21 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúce návrh 5, za, zdržali sa. E, overíme si to, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, už zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňovací návrh 6. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeniavací návrh e, k pôvodnému textu odseku 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeniavací návrh 7. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté Pozmeňovací návrh odseku 26. Eh, otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. si návrh 8. Eh, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 9 za. Proti. Zdržali sa pri zamietnuté. Odsek 37 pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Pozmene, prijaté pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté Odsek 43 pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 32, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté odsek 48 pôvodného znetnia. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúce návrh 39, kto je za? Proti? Prosím ešte raz. Pozmeňujúci návrh 39 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 11. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 12. Eh, Hlasujem eh, menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 13. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 50, eh, 64 pôvodného znenia od menovité hlasovania hlasovali Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 66 pôvodného znenia. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 68 pôvodného znenia hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 69 pôvodného znenia otváram, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúce nové 14 hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 73 pôvodného znenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujem sa na 38. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pôvodný uh, návrh pôvodného znenia odpadáva od pozmeňujúceho návrh 15. Otváram hlasovanie, hlasujem menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16. Hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 35, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17 za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ocek 106 e, pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 107 pôvodného znenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 111 pôvodného znenia v dvoch častiach. To je prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 36, 37, pozmeňujúce návrh za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme o uznesení ako celku, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz e, prichádzame e, návrhu uznesenia pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s konferenciou o budúcnosti Európy. Pozmeňujúce návrh 6, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Po, pozmeňujúce návrh 6. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 17. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 36. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 16 za. Proti zdržali sa zamietnuté pozmeňujúce návrh 37 a hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté pozmeňujúce návrh 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté pozmeňujúce návrh 1, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. sa návrh 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. si návrh 19. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. sa návrh 41. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúce návrh 18 za. Proti. A zdržali sa. Prijatie. Pozmenujúce návrh 42 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 343 e, za. Proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Povedný návrh znenia e, odseku 7 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa za prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté sa návrh 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. odsek 8 pôvodného znenia, hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Otváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 30, hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 46. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme um, na odsek 9 pôvodného znenia. V dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatý. Druhá časť za, proti a zdržali sa prijatý. Pozmeňujúce návrh 22 za, proti a zdržali sa zamietnuté. Po, návrh 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh pôvodného znenia odseku 10 hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúce návrh 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúce návrh 71 Otváram menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací 49. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 75. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté 69 za, proti, Zdržali sa prijaté 72 menovité. Preveríme 69. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 72 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. zamietnuté. Pôvodný text sa tým vybavil. 52 menovité hlasovanie, otvorené hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 74 menovité, otvorené hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 70 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté pôvodný text tým pánom vybavený. 53, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania 54 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 76. E, tu mi niekto oznámil ústny pozmeňovací návrh. Pán kolega Freund. Ďakujem, pán predseda. K tomuto Mám ústny pozvaňovací návrh, aby sa nahradil Štrasburg Bruselom, teda sídlo väčšiny inštitúcií EÚ a je dôležité vyslať občanom silný signál, že ich berieme vážne a že na konci tých Citizens Agoras bude e, stretnutie v Bruseli, nie v Štrásburgu. Pán kolega E, odôvodnenia nie sú prípustné. Je mm, proti tomuto návrhu odpor 40 kolegov. Takže 40 kolegov to je. Ústny pozmaňovací návrh nie je prípustný. Budeme hlasovať o pôvodnom znení pozmeňovacieho návrhu. Takže otváram hlasovanie 76. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach. Menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 56 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 57 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 24 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti Zdržali sa zamietnuté druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 58 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 59 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 60. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 63 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 65 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 26, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70, 67. Eh, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté 7. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9. Menovité otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 33 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 11 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania zamietnuté 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13, menovité, otváram hlasovanie, hlasovali všetci, koniec hlasovania, zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Zamietnuté, 35 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Zamietnuté, teraz návrh uznesenia ako celok. Po zmenenom zmení menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Ich danke Ihnen sehr. Veľmi pekne vám ďakujem. tisztelt kollégák kérem csendben hagyják el a termet kolegyne a kolegovia prosím opustite miestnosť v pokoji in a quiet manner we are going to prosím opustite potichu začneme vysvetlenie hlasovania kolegyne a kolegovia začneme teda vysvetlenie hlasovania prosím opustite miestnosť potichu chcem vás informovať že Kolegovia, prosím, opustite miestnosť potichu. Informujem vás o tom, že v dôsledku veľkého počtu mm, žiadosti o vysvetlenie vyhlásenia dnes budeme musieť e, skončiť 14.45, aby sa mohla e, pripraviť diskusia od 15 tí kolegovia, ktorí sa nedostanú na rad, budú mať možnosť vysvetliť hlasovanie po zajtrajšom hlasovaní. Je možné podať vysvetlenie aj písomne. Ďakujem pekne. Kolegyňa a kolegovia, začneme vysvetlením hlasovania. Takže začneme Európskym ekologickým dohovorom. Pán Keleher z Riniu, máte slovo. uachtarán leis an comhaoin tú glas don eoraip Uh, gach bpollstad ábalta a aistriú E, ďakujem pekne. Pokiaľ ide tento ekologický dohovor, e, naše členské štáty, e, alebo tým štátom to umožní, transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Poprosím, počkajme, je tu veľký hluk, takže ešte 30 sekúnd a potom si dáme druhý pokus. a okay then i became more quiet the floor is yours. vážená pani predsedajúca ekologický dohovor umožní členským štátom spraviť transformáciu na nízkouhlíkové spoločnosti ale je to iba prvý krok hlasoval som za e, tento návrh, pretože to je dobrý e, plán, ako dekarbonizovať naše hospodárstva. Ak e, to chceme dosiahnuť, treba spraviť tri veci. Poprvé, treba sa uistiť, že naše komunity sú podporované, aby mohla byť vykonaná spravodlivá transformácia na nízko uhlíkové hospodárstvo. Po druhé, treba sa uistiť, že vlády sú ochotné prijať náročné rozhodnutia teraz a nie až niekedy v budúcnosti. A po tretie, Musíme sa uistiť, že súkromné firmy e, spolupracujú e, s vládmi, vládami, pretože už nemáme čas na to, aby sme tú planetu zachránili, alebo nezostáva nám veľa času. Požiare, ktoré vidíme v Austrálii, e, v týchto dňoch by nás všetkých, čo tu momentálne sme v tejto miestnosti, mali tiež vystrašiť. Aj v mojej krajine vidíme, že momentálne e, tam prebiehajú mnohé e, veľmi, veľmi také veterné e, počasie a proste my musíme dať ľuďom istú nádej, že sa táto situácia zmení. Bez nádeje sa ľudia vzdajú. Jacinta Ardern, premiérka Nového Zelandu, tiež na túto tému mala veľmi pekný prejav Mm, pred Vianocami a dala mi nádej, že my ešte nakoniec predsa len tú e, planetu možno zachránime. Ďakujeme pekne. Poprosím e, kolegov, e, vystupujte naozaj do minúty, tak ako by ste mali, aby sme všetci stihli vystúpiť. Ďalej Antony Huk Renew. Ďakujem pekne. Toto je možno najdôležitejšia vec, ktorú Európa kedy e, spraví. Ekologický dohovor je potrebnou snahou zastaviť e, klimatické zmeny a ochrániť biodiverzitu. Rámec e, našich aktivít treba dohodnúť na európskej aj medzinárodnej úrovni. Znečistenie sa nikdy nekončí na hraniciach alebo nemôžeme ho zastaviť na hraniciach. Vyžaduje si to skutky zo strany každého jednotlivca každej miestnej komunity. U nás v našom, našej obci alebo v našom meste máme znečistenie, ktoré je trojnásobné oproti e, limitom a naš, e, naši politici to e, umožňujú. Máme príliš veľa plastov v našom meste. Komunity, pokiaľ dostanú právomoci svoje problémy, dokážu vyriešiť. Európsky ekologický dohovor slubuje prevenciu tých problémov, ktoré už dnes nás ohrozujú, najmä ohrozujú budúcnosť našich detí. Nemôžeme naďalej ničiť e, prírodu, musíme využiť nové technológie a vytvoriť e, čistejšiu, zelenšiu budúcnosť. E, ďakujem pekne, ďalej vystupí pán poslanec Jones. Mrs. Jones, the floor is... Pani poslankyňa Jones, pardon. Thank you. Ďakujem. Klimatická núdzová situácia alebo klimatická kríza, v ktorej sme sa ocitli, e, patrí medzi najväčšie výzvy e, na svete. Potrebujeme nový trvalo udržateľný ekonomický model, ktorý musí byť vhodný na prichádzajúce 10 ročie. To znamená, že musí tam byť e, začlenený aj sociálny, aj environmentálny progres tak, aby všetci sa cítili súčasťou tohto procesu, aby nikto nebol vylúčený. E, Británia e, tiež e, je súčasťou Európy. Pokiaľ chceme klimatickú krízu naozaj vyriešiť, e, tak treba pamätajme na Británia, nakoniec Wales, ehm, to bola prvá krajina, ktorá ehm, no vôbec na svete túto klimatickú krízu vyhlásila. My chceme spolupracovať s našimi susedmi a aj to budeme robiť. Ehm, ekologický dohovor musí dať celú Európu na cestu trvalo udržateľného rozvoja. My sme lídrom v environmentálnej, environmentálnej oblasti a musíme sa uistiť, že tie politiky, ktoré teraz príjmame, budú aj sociálne znesiteľné, že budú spravodlivé pre našich občanov. Wales to e, takisto bude robiť alebo bude k tomu e, prispievať. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi Manuel Bompard Gue. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Parlament povedal e, nedávno, že máme situáciu ekonomi- e, klimatickej núdze, klimatickej krízy a teda e, treba e, konať aj v tomto duchu. A ten text, ktorý tu bol navrhnutý na hlasovanie, sú tu isté úmysly uvedené, tie sú zaujímavé, ale opatrenia nie sú e, na úrovni tej situácie, tak ako by si to situácia vyžadovala. A to znižovanie o 55% e, e, emisí skleníkových plynov. To sme mali vlastne už v predchádzajúcom volebnom mandáte, čiže mali by sme ísť minimálne na číslo 65% do roku 2030, pokiaľ chceme mať E, pokiaľ chceme mať naozaj e, kvalitné výsledky. Potom reforma spoločnej e, polnospodárskej politiky. Vidíte, že v tomto texte vlastne mm, sa nejde dostatočne ďaleko, pokiaľ ide práve o reformu polnohospodárstva. Takisto dohody o voľnom obchode, tie sú tam nedostatočne ambiciozne riešené práve z tohto environmentálneho hľadiska. Takže bohužiaľ nemôžem túto, tento dokument podporiť. Ďakujem pekne ďalej pani Jessica Stegru, nech sa páči. Ďakujem, odpovede ešte nemáme, dnes začíname novú cestu, ale v každom prípade toto je moment Európy na úrovni e, eh, človeka. To boli veľké slova predsedničky komisie Ursula von der Leyen, ale Potrebujeme na to aj kontinent, ktorý e, bude uhlíkovo neutrálny. Musíme sa pozrieť na to, aké budú e, dôsledky a e, negatívne dôsledky. Ak budeme investovať iba do jednej veci bez predkovania, bude to veľmi pokritické. Tisíce miliárd dať na nejaké nedefinovateľné klimatické opatrenia na úkor napríklad bezpečnosti alebo technického rozvoja to môže ohroziť aj budúci rast. A ak okrem toho chceme napríklad zastaviť e, jadrovú energiu bez e, emisí CO2, tak vlastne bojujeme proti nejakým oblakom, ale EÚ potrebuje politiku, ktorá je zodpovedná, ktorá si stanovuje realistické ciele a um, berie vážne dôsledky. Preto som hlasovala nie pri tomto návrhu parlamentu. Ďakujem. Michála Šojdrova, Ďakujem pekne. Ďalej e, pani poslankyňa Šojdrova, EPP. Tam a pani, pozícia Európskeho parlamentu k novej dohode, k zelenej dohode, k tomu ekologickému dohovoru je veľmi dôležitá a očakávala som, že bude ambiciozna a zároveň racionálna. Bohužiaľ, skôr je tam tý, viac tých ambícií než toho racia, čiže v konečnom dôsledku som sa preto e, zdržala pri konečnom hlasovaní. E, sústredila som sa na dve témy, a to síce polnohospodárstvo je veľmi dôležité, že pre udržiteľ, trvalo udržateľné e, polnohospodárstvo sa uznáva, že je možné ho dosiahnuť iba takým spôsobom, že aj polnohospodárov zainteresujeme naplnení e, cieľov ekologického dohovoru. Je dobré, že neobvinujeme tú polnospodárov za stav našho životného prostredia, ale naopak postup, poskytuje im nové príležitosti, ako polnospodári môžu bojovať proti klimatickým zmenám. V tejto oblasti teda návrh je akceptovateľný, ale ak neakceptovateľné bolo nakoniec pre mňa hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, ktorý sa týka jadrovej energie. Našťastie aj táto správa uznáva subsidiaritu a teda možnosť energetického mixu pre členské krajiny, ale nebol prijatý pozmeňovací návrh, ktorý uznáva aj jadrovú energiu ako dôležitý e, zdroj práve v oblasti boju proti klimatickým zmenám a práve z tohto dôvodu som sa nakoniec e, rozhodla e, zdržať. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pani Joveva. Hlasovala som za dohovor, pretože odráža stanovisko Európskeho parlamentu. Chceme uholíkovú neutralitu, chceme vysokú kvalitu života na našej planete. Je to vyvážený návrh, musíme sa konfrontovať so zmenou klímy a musíme vytvoriť uh, spravodlivý, spravodlivú transformáciu a hospodárske príležitosti. Kľúčová je spolupráca na všetkých úrovniach medzi občianskou spoločnosťou, hospodárstvom. Uh, toto uznesenie sa snaží o uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a zdôrazňuje mm, kľúčovú úlohu Európskej únie, vyzýva aj ostatný svet k spolupráci. E, ekologický e, dohovor je dôležitý, aby sme zároveň mali aj hospodárskú príležitosť, aby sme zapojili ďalších aktérov a zabrali sme zmeny klímy. Ďakujem, slovo pán Polčák, EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som podporil tento návrh uznesenia. Cíl je jasný, smer je nepochybne správny. Pre našu úniu to predstavuje veľmi veľkú výzvu, rovnako ako pre mnohé krajiny, vrátane Českej republiky. Stále máme mnohé regióny, ktoré nie sú pripravené na túto zmenu, na ciele, ktoré sme predstavili. Som presvedčený, že takisto to predstavuje výzvu modernizácie európskeho hospodárstva aj hospodárstva členských štátov. Čo ma ale trápi je, že niektoré hlasovania, ktoré prešli podľa mňa v končnom dôsledku budú škodlivé, nebola podporená jadrová energetika, to je škoda a takisto som prekvapený, že parlament nechce vyčísliť dopady jednotlivých plánovaných opatrení. Toto všetko sú sklamania, ktoré za normálnych okolností by som e, prejavil minimálne tým, že e, by som sa zdržal alebo by som bol proti, ale nechcel som tento negatívny signál vyslať a preto som tento návrh e, podporil, nakoniec podporil, ale treba, teda, treba pamätať na škody, ktoré sme na planete spôsobili a treba ich začať odstraňovať, preto som v konečnom sledku ten návrh podporil. Ďakujem pekne, ďalej vystupí poslanec Charlie Weimers ECR. aj thought it So... Nie je tu, takže pani Vrecionová. Nech sa páči. Musím zmačknúť. Ďakujem, pani predsedajúci. Ja... Ďakujem pekne. Ja som dnes e, nepodporila e, uznesenie k ekologickému dohovoru, hoci mnohé opatrenia, ktoré komisia navrhuje, pod podporujem napríklad zvyšovanie biodiverzity, ochrana pôdy, ochrana lesov a tak ďalej. Ale v niektorých oblastiach idú návrhy do extrémnych pozícií, ktoré nebudú viesť k stanovenému cieľu, ale naopak budú znamenať extrémnu zaťaž pre občanov našich štátov. Ehm, rada by som vedela, či ľudia, ktorí to dnes podporili, sa pýtali svojich voličov, či budú e, súhlasiť napríklad s niekoľkonásobným zdražením elektrickej energie alebo tepla, pretože tieto návrhy so sebou bohužiaľ tieto výsledky prinesú. A pýtali ste sa svojich voličov, či súhlasia s tým, že viaceré existujúce pracovné miesta zaniknú. Myslím si, že všetky tieto negatívne dôsledky zatajujete pred svojimi voličmi. A keď sa pozriem na protesty, na štrajky, v niektorých členských štátoch, tak, e, a to bolo iba kvôli malému zvýšeniu ceny benzínu. Tak som veľmi zvedavá, ako budete pred verejnosťou hať tie návrhy, ktoré ste dnes podporili. Ďakujem pekne. Ďalej pani Philips e, zo skupiny zelených. Európska únia musí riešiť európsku krízu hneď teraz. Ekologický dohovor je veľký politický nástroj, ktorý nám pomôže konečne riešiť e, nerovnosti v Európe prostredníctvom transformácie na e, nulo nulovo uhlíkový kontinent a práve preto som veľmi e, hrdá na to, že my zelení sme v tomto e, zohrali kľúčovú úlohu. Konečne parlament bude rešpektovať obmedzenie našej planéty, konečne budeme bojovať proti, alebo teda budeme rušiť e, dotácie pre fosílne paliva a samozrejme ženy musia byť vždy v tejto politike na prvom mieste. Ale práca sa ešte nekončí. My ako zelení naďalej budeme tlačiť na komisiu, aby implementovala skutočný ekologický dohovor, ktorý bude aj sociálny, ktorý bude posilňovať environmentálne environmentálne ambície a ktorý, a to je veľmi dôležité, zaangažuje našich občanov do tohto procesu prostredníctvom tých zhromaždení, občanských zhromaždení. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán e, Wallis. Ďakujem. V ekologickom dohovore sú viaceré dobré veci, napríklad paragraf odsek 20, e, tam sa hovorí o tom, že najzraniteľnejší ľudia by nemali doplácať na tieto opatrenia. E, mikroplasty, to podporujem, e, to teda ustanovenie, upskilling pracujúcich a tak ďalej, ale celkovo som to podporiť nemohol, e, proste ne, nie sú tam navrhované tie naozaj potrebné opatrenia, pokiaľ ide o aj nerovnosť, aj o teda environmentálne otázky. Ehm, spomína sa tam zemný plyn ako niečo pozitívne, čo mi príde úplne absurdné. E, v otázkach Mercosuru napríklad ja mám úplne iný názor, niečo sa tam uvádza a potom spoločná polnohospodárska politika. Tu sa míňajú miliardy e, eur našich daňovníkov na e, dotácie kde kvalitné farmy na to doplácajú a také všelijaké tie nedobré z toho ťažia. To určite nie je e, dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej vystúpi pani Claire Daly. Ďakujem. My v EÚ sme v tejto oblasti e, na tom lepšie ako niektoré iné svetové hospodárstva, ale to neznamená, že to stačí. Ja som hlasovala proti uzneseniu, pretože Eh, ani zďaleka, ani zďaleka nestačí vo vzťahu k tomu, čo naozaj potrebujeme spraviť vzhľadom k tomu, aká veľká táto kríza je. Podľa mňa eh, niektoré hlasovanie, pokiaľ je pozmeňovacie návrhy, ukazujú, že eh, reči máme síce pekné, ale nie sme ochotní bojovať proti tým záujmom, ktoré sú zodpovedné za tie najväčšie emisie. Že sme tu zamietli napríklad to uznesenie, kde sa spomínalo tých 100 najväčších firiem, ktoré sú zodpovedné za viac ako 70 svetových emisí. To, že tu Eh, hovoríme o nejakom eh, fonde pre spravodlivú transformáciu, ale oveľa viac peňazí dávame do polnospodárstva, kde sa dotujú nedobré, eh, neekologické polnohospodárske postupy. To je neuveriteľné. Podporuje sa naďalej aj vojenský priemysel, zbrojárenstvo, zbrojársky priemysel. To je hrozné, takže Ehm, ani zďaleka tie navrhované opatrenia nie sú v súlade s tým, čo by sme naozaj potrebovali v tejto oblasti. Ale poslanec Gluck, Renew. Thank you. I will speak in German. Ďakujem, budem hovoriť po nemecky, dámy a páni. Nesúhlasíme so všetkým, čo dnes prešlo k uzneseniu o Európskom ekologickom dohovore. Napriek tomu sme chceli toto uznesenie podporiť, teda nie odmietnúť, pretože my ako priamo zvolení zástupcovia EÚ si musíme najmä pri otázkach klímy a ochrany potreby, ktoré prostredia zasadiť. Kritický postoj najmä k európskemu certifikátu obchodu, keď ide o to rozšírenie na uh, auta a budovy, to nám nie je zrejme. Všetky oblasti, kde sú organizované obchody s certifikami CO2, sú tie, ktoré dosiahnu cieľe, ostatné cieľe nedostanú, nedosiahnu. Máme tu veľmi užitočný nástroj, hodnotný a tieto, toto obchodovanie s certifikátmi CO2 by sa mali rozšíriť aj na budovy a automobily. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Brgles zo skupiny socialistov. Nech sa páči. Ďakujem. Hlasoval som za uznesenie o ekologickom dohovore, pretože je potrebný, aj keď sociálny rozmer mi trošku chýba a naše hospodárske zmýšľanie nie je zelené. Bez e, solidárneho sociálneho rozmeru Európska únia a európska demokracia stratí podporu ľudí. keď ten ekologický dohovor prinesie užitok len niekoľkým, ale náklady budú znášať všetci, tak je jasné, že ľudia proti tomu budú protestovať. Avšak ešte máme čas, aby sme to napravili. A síce prostredníctvom uznesenia o sociálnom rozmere Európskeho ekologického dohovoru. Na minútu Jean Müller. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chceme pripomenúť, ako sa rezolutne angažujeme, aby sme boli tými priekopníkmi v boji za životné prostredie. Je to dôležité pre človeka, pre biodiverzitu a naopak nie je možné že všetká tá ekológia um, má mať taký záväzný eh, charakter nad národnými politikami a tento súčasný text o, eh, dáva eh, Európskej únii obrovské totalitné právomoci. Skonštatovali sme, že E, sa tu takáto totalita e, vzťahuje na celý text. Preto sme dali e, alternatívny návrh uznesenia k tomuto ekologickému dohovoru, kde by bola koherentnejšia, realistickejšia reakcia, najmä pokiaľ ide o stovky miliard eur, ktoré sa tu majú na to uvoľniť. Treba skonštatovať, že mnohé skupiny v tomto parlamentnom zhromaždení naďalej podporujú čudesný kompromis, ktorý podľa nás veľmi negatívne ovplyvní sociálnu a ekonomickú situáciu Európanov. Takže vedomí si tejto zodpovednosti vzhľadom na vysokú myšlienku, ktorú vnímame. V ekológii sme sa zdržali hlasovania. Ďakujem. I'm very sorry that I missed you. E, je mi ľúto, že som vás opomenula. Teraz pán Hen. E, nie je problém. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Pred 50 rokmi levy, tigre a voci všetci boli ohrození, všetky druhy. Dnes levy sú pod tlakom, tigre tam sa ustalili a voci sa vrátili na pôvodné čísla. Prečo? Pretože všeobecne povedané, vlci žijú v chudobných krajinách, tigre v stredne príjmových krajinách a levy v tých bohatých krajinách. Najlepšia vec, ktorá sa môže udiať pre životné prostredie, je e, trhový kapitalizmus. Marx hovoril o tom, že príroda je zdrojom, ktorý má byť e, využitý. E, brutálne sa to prejavilo aj v rámci podnikov a priemyslu v rámci bývalých sovietských krajín toľko ropy išlo do Volgy, že samotným pasažerom bolo treba hovoriť, aby nevyzadzovali špaky cez palubu. Znovu ob, zavedenie ob, ohrozených druhov. To všetko sa deje v krajinách, ktoré otvorili svoje trhy celému svetu a sú dostatočne bohaté na to, aby si to mohli dovoliť. Heslom, alebo teda to heslo sa skrýva v mene. Ak chcete zabezpečiť zachovanie druhov, tak zabezpečte blahobyt. Pán Vondra, EKR, minúta. šetriť zdroje, jak revitalizovať lesy, jak... Eh, Akým spôsobom optimalizovať zdroje, ako obnovovať lesy, ako zachovať vody v rámci krajiny. Celkový text je príliš radikálny, predstavuje nereálne ciele a preto som ho nemohol podporiť pretože cieľ zníženia do roku 2030 je ďaleko od reálneho. A zdroje, ktoré prislúbila včera komisia na úrovni miliardy eur ročne pre EÚ ako takú z rozpočtu, to je smiešná suma, to je kvapka v oceáne. My máme podporiť jadrovú energiu, ktorá by mala pomôcť eh, procesu prechodu. Mala by pomôcť tým, ktorí musia používať systémy vykurovania. Tieto pozmeňujúce návrhy neprešli, preto som aj ja hlasoval proti. Ďakujem pekne, pán Džambasky. EKR, minúta. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja som silne namietal tzv. ekologickému dohovoru. Nielen preto, že je to zvláštny divný dokument v rámci nového kódu, ktorý vedie k skutočnej psychotickej neuróze, ale aj z dôvodu pokritectva, eh, ktorá príšti z tohto dokumentu. Ktoré, ktoré, ktoré príští z tohto dokumentu. ten mandát sme dostali pred 20 mesiacmi a hlasovali sme v rámci neho za to, aby prázdne kamiony cestovali po Európe, aby okrádali o podnikateľské príležitosti Bulharov a iných z východnej Európy. Tento dohovor navrhuje predlženie ťažby uhlia vo východnej Európe. Zároveň nepodporujeme tie najekologickejšie formy energie, jadrovú konkrétne. To, čo tu máme, je len veterná energia a včely. Zároveň vidíme, ako celá infraštruktúra, celá výroba je outsourcovaná do Číny. Nina Gill. It's your turn. Nina Gill, nech sa páči. Um, ja som silnou zastankyňou Európskeho ekologického dohovoru. Rozsah tej výzvy je tak obrovský, že potrebujeme celoplošnú revolúciu. Nie len to, čo robia vlády, ale myslím si, že je veľmi dôležité e, dosiahnuť aj na rovni občanov. O čo ich presvedčíme. Ťarcha a náklady nemôžu padať na tých, ktorí majú najmenej zdrojov, respektíve najnižšie príjmy. Musíme sa ubezpečiť, že populisti nebudú zneužívať strach, ktorý ľudia majú ohľadom zmeny. Tá ťarcha je na našich pleciach, aby sme sa ubezpečili, že ľudia pochopia dôležitosť pokračovania v tejto snahe, ale aj zároveň otázku udržateľnosti planéty. Som potešená, že mojou prácou na výbore EKON sa mi podarilo byť predvoji v niektorých týchto veciach, pokiaľ ide o finančný, sektor finančných služieb a takisto moja správa, ktorá sa týka referenčných hodnot, benchmarkov, ktorá to riešila. Rada som za toto zahlasovala, a podporila to. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalšie vysvetlenie hlasovania sa týka návrhu uznesenia o implementácii a monitorovaní ustanovení práv občanov v rámci dohody o vystúpení. A prvý byl Kelleher. Renew minúta. He left. Oh, I'm very sorry, I didn't realize that he left. Uh, he was speaking in the previous debate. Neuvedomila som si, že odišiel, vraví pani predsedajúca, hovoril v predchádzajúcej rozprave, takže Jackie Jones ako predchádzajúcom vysvetlení opäť SAD.